Bene, buongiorno. Possiamo... Zdravím vás, kolegovia, môžeme začať. Dnešné zasadnutie mám niekoľko informácií pre vás, predtým než e, začneme s vypočutím na túto veľmi dôležitú tému. V prvom rade by sme chceli prijať program e, zasadnutia. Predpokladám, že súhlasíte s jeho návrhom a mám ešte niekoľko oznámení. E, na septembrovom e, pléne 2017 bolo prijatých, boli prijaté štyri naliehavé uznesenia, jedno o Kambodži, osobitne o prípade Kem Soka druhé o represii opozícii v Gabone, potom sme prijali uznesenie o Laose a štvrtým uznesením e, bola situácia Rohingov v Mianmarsku. Prijaté boli aj ďalšie e, uznesenia a odporúčania e, v súvislosti s ľudskými právami, ako napríklad správa podvýboru druhá o korupcii a ľudských právach v tretich krajinách. Spravodajcom eh, bol pán Petras Austrevičius a eh, pani podpredsednička, vysoká predstaviteľka eh, sa vyjadrila k nedávnemu vývoju, pokiaľ ide o migráciu a situáciu vo Venezuele. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pre demokraciu, ktorý sa slaví 15. septembra, Parlament bude mať svoju výročnú konferenciu v stredu 27. septembra na tému Demokracia vo svete, ktorý sa mení. Konferenciu organizujeme s Európskym fondom pre demokraciu a centrom Bozár. Program je k dispozícii na našej internetovej stránke a takisto pripravujeme aj tlačové vyhlásenie Myslím, že e, viete aj, že vo svetle posledného vývoja v e, Barme, v Mianmare, výbor pre medzinárodný obchod sa rozhodol svoju návštevu v tejto krajine, ktorú mal realizovať minulý týždeň, e, oddialiť na domu neurčitú. Ak e, nie sú e, žiadne pripomienky alebo námietky k zápisnici, vychádzame z toho, že zápisnica z posledného zasadnutia 12. júla je prijatá. Teraz už by sme prešli k bodu programu vypočutia na tému práv e, LGBTI mimo Európskej únie a aplikácia o usmernení Európskej únie. Toto je veľmi dôležité podujatie pre náš podvýbor a pre Európsky parlament. Chcel by som týmto poďakovať našim hostom, prítomným tu e, v e, Bruseli, ako aj e, tým, ktorí sú s nami spojení cez videokonferenciu z Tunisu a z Washingtonu. Uvedomujeme si, že prítomnosť niektorých z vás počas tejto diskusie môže pre vás predstavovať riziko a vašu odvahu Ehm, pozitívne ehm, hodnotíme. Sexuálna orientácia a rodová identita sú v zásade individuálnou voľbou, ktorá by e, nemala byť podmienená e, nejakými nejakej právnej kodifikácii alebo diskriminačným postupom. Žiaľ, 75 krajín ešte stále e, postihuje homosexualitu, kriminalizuje ju a minimálne 5 krajín eh, aplikuje trest smrti. Európsky parlament eh, sa zasadzuje eh, za rovno zaobchádzania. Samozrejme do toho spadajú aj príslušníci LGBTI komunity. Snažíme sa tlačiť na štáty, aby príjmali legislatívu a praktiky, ktoré rešpektujú individuálne ľudské práva. V prvej e, časti sa budeme zaoberať aktuálnou situáciou kriminalizácie vo svete a ako sa na národnej a medzinárodnej úrovni táto diskriminácia aplikuje. Postupne by som predstavil našich e, hostí. Začneme teda e, rovno, rovno e, s tými, ktorí e, sa vyjadria v prvej pracovnej skupine. Našim hostom je pán Vitit Muntarborn, nezávislý expert OSN, ktorý predstaví tie základné body správy, ktorú vypracoval. Nie, nie je možné, aby bol prítomný dnes osobne, preto nám nahral videosprávu. správu. Hello to everyone at the European Parliament. Všetkých zdravím v Európskom parlamente. Som Vitit Muntarborn, um, nezávislý expert OSN e na uh, ochranu proti uh, násiliu a diskriminácii vychádzajúcej sexuálnej orientácii a rodovej identity. Som rád, že som aspoň cez toto video dnes uh, s vami prepojený. Vaše aktivity sú veľmi dôležité v svetovej komunite, obzvlášť pokiaľ ide o prevenciu násilia, diskrimináciu, Žiaľ, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, je tu veľmi veľa násilia, diskriminácie, e, vraždenie, mučenie, e, nútené análne e, preskúmovania, homofóbne prejavy, nenávisné prejavy, bičovanie, bytia. Preto je veľmi dôležité pre svetovú komunitu, aby sa nadnášali tieto, eh, táto problematika aj teda na úrovni eh, OSN. Ja som nezávislý eh, expert a Mojou úlohou v tejto oblasti sú správy vo viacerých oblastiach, globálne správy. Prvá z nich už je pripravená, teraz pracujem na druhej, tá bude čoskoro predložená OSN. Prednedávnom som eh, navštívil Argentínu. Eh, takéto misie do jednotlivých krajín sú dôležitou eh, ďalšou oblasťou mojej práci. Po tretie, komunikácia a po štvrté kooperácia s viacerými hráčmi. V mojej správe zdôrazňujem 6 oblastí, v ktorých je treba konať. Po prvé, dekriminalizácia obzvlášť pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré ešte stále kriminalizujú e, vzťahy e, rovnakého e, pohľavia vychádzajúce teda zo vzájomného súhlasu. A toto sa týka aj teda odsudzovanie trans komunity, ktorí sú naši veľkí priatelia. A ďalšia téma treba zabezpečiť efektívne antidiskriminačné opatrenia. Po tretie, treba uznávať e, rodovú identitu, ktorá môže byť od, e, vnímanú e, jednotlivým individuom, ktorá môže byť inakšia než teda pohlavie, ktoré vám bolo prisúdené pri narodení. Mali by sme prijať otvorenejší prístup, e, ktorý by nevyžadoval napríklad nútené operácie alebo nútenú sterilizáciu. Po štvrté je treba zaobrať sa um, e, destigmatizáciou. E, gejovia boli, vlastne prestali byť označovaní v roku 1990 VHO ako určitá e, klasifikácia, e, určitá mentálna choroba a takto teraz potrebujeme e, pristupovať aj k trans ľuďom. A takisto piata oblasť, sociokulturálna inklúzia, prístup k pracovným príležitostiam, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, a napokon šestka, treba eh, podporovať vzdelávanie, šírenie informácií, empatiu pre eh, vlastne diverzitu, ktorú eh, medzi ľuďmi máme. Eh, veľmi zaujímavý bol môj pobyt eh, v Argentíne. To, čo som eh, sa dozvedel počas neho, k tomu pripravím čoskoro celistvú prácu. Už existuje však skrátená verzia, ktorá je k dispozícii na internete Argentína má veľmi veľa zaujímavých nápadov, ktorí sa môžu mnohí použiť. Má dosť otvorenú, otvorený prístup, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Gejovia e, tam už môžu slobodne žiť, je tam veľmi otvorené, sú tam otvorené zákony týkajúce sa e, rodovej identity. E, ľudia tam nepotrebujú komplikované postupy, nepotrebujú operácie, žiadnu konverznú terapiu, žiadne lekárske diagnózy. Takže je to veľmi otvorený proces, veľmi nebyrokratický nie je to ani spojené s žiadnymi súdnymi rozhodnutiami, ktoré by boli potrebné. E, takže e, je to úplne na situáciách, než e, mnohí iní ľudia v iných krajinách zažívajú. A teraz sú určite ďalšie konkrétne skúsenosti. V Argentíne sa napríklad teraz mení súdny proces, stáva sa empatickejším Chybu sa e, ďalej od akéhosi inkvizitorného systému, e, kedy e, sa značne do veľkej miery vyjadrovali sudcovia a príjmali rozhodnutia. A teraz je postup skôr pluralistický, v sa sústredia na otázky násilia, diskriminácie, takže systém už nie je taký obviňujúci, Ehm, zvlášť eh, pokrytie inštitucionálne násilie, ktoré, ku ktorému žiaľ dochádza v krajine napriek mnohým dobrým zákonom a politikám, ktoré tam existujú. A eh, v krajine takisto eh, je zmena, pokiaľ ide o monitorovanie. Predtým policia monitorovala sama, teraz tu zaznamenávame pluralistickejšie monitorovanie sociálne, monitorovanie je tu verejná účasť, v tejto oblasti a musím povedať, že niektoré zákony sa dobre e, vymáhajú, iné nie. E, všade sú určité e, dobré príklady, ktorých sa dá poučiť. Ďalšie skúsenosti, aktivity v malom, ktoré pomáhajú transkomunite, mimovládne organizácie, ktoré veľmi dobre pomáhajú na lokálnej úrovni, Eh, sú vynikajúce aktivity mimovládnych organizácií, transkupín, ako napríklad eh, školský program Močasels alebo Močaselis, eh, kde ide o vzdelávanie trans ľudí, ktorí nemali v minulosti prístup k vzdelávaniu. Teraz je to k dispozícii zdarma. darma E, veľmi dobre sa o nich starajú e, dobrovoľníci teraz. Takže to sú naozaj vynikajúce aktivity na lokálnej úrovni, o ktorých sa dočítate viac v mojej správe o Argentíne. A um, základným posolstvom je tu následovné. Potrebujeme väčšiu e, participáciu všetkých, všetkých zainteresovaných strán, ob, obzvlášť skupín, ktorý sa týka násilia, diskriminácia, Treba otvárať dvere väčšiemu porozumeniu aj väčšej kooperácii, zainteresovanosti, čo Argentína mi ukázala tým, že ma poslala, že som mal prístup ku krajine, je, že otvorený priestor pre dialog, pre uh, E, diskusie, pre aktivity. Toto všetko je súčasťou plne demokratického procesu, ktorý musíme vítať a ktorý vítame. A to znamená aj, že sexuálna orientácia a rodová identita pomáhajú demokratickému procesu, rovnako tak ako demokratický proces pomáha sexuálnej orientácii a rodovej identite. Ďakujem veľmi pekne. Bene. Ringraziamo. Dobre, Ďakujeme za tento veľmi dôležitý príspevok. Teraz by som slovo dostal pánovi Renátovi Sabadinimu, výkonnému riaditeľovi ILGA World, ktorý sa bude sústrediť obzvlášť na e, právny rámec e, postavenia konsenzuálnych e, vzťahov medzi ľuďmi rovnakého Eh, pohľavia. Máte k dispozícii 8 minút. Bohužiaľ vystúpenie bez mikrofónu. Už je to v poriadku. Budem hovoriť o našej hlavnej publikácii. Je to správa o homofóbii, financovaná štátom a máte ju k dispozícii. Máme taktiež globálny prieskum, pokiaľ ide o prístup e, voči komunite LGBTI. Oba tieto dokumenty nájdete na našej stránke ilga.org. A Angus Carroll e, je spolufinancovateľom a taktiež mnohí aktivisti a účenci. Takže to, čo vyplýva z e, nášho výskumu, sú svetla ako tiene. Svetla preto, lebo vidíme, že kriminalizácia sexuálnych praktík eh, rovnakého pohľavia postupne klesá. Vidíme to čoraz viac, eh, keď sa zamyslíme nad tým, že 10 rokov počet krajín, kde sa kriminalizuje homosexualita, eh, teda ten počet sa znížil z 92 na 72. Ďalej vidíme, že dochádza k e, zvyšovaniu počtu zákonov, ktoré buď to chránia jednotlivcov pred diskrimináciou a násilím založeným na hm, rodových aspektoch, 45 v roku 2008, 63 to bolo v roku 2017 tento počet zákonov alebo teda krajín. A tieto krajiny teda majú buď to úpravy, ktoré sú buď to komprehensívneho charakteru, komplexného, alebo e, sú samostatne e, zamerané na boj proti e, diskriminácii. Napríklad v Japonsku je tomu to tak. Ehm, taktiež máme 43 a 39 štátov v týchto rôznych rokoch, pokiaľ ide o ehm, zločiny podnecovania násilia. Tu máme tri štáty, ktoré ehm, zakazujú tzv. konverzné terapie alebo odučovacie, prenaučovacie terapie a očakávame, že tento počet sa ešte e, zvýši. E, dôvody na nádej e, vyplývajú aj z toho, že už máme z 5 až 24 štátov, ktoré umožňujú na manželstvo osôb rovnakého pohľavia. V 28 krajinách eh, momentálne je možné mať takéto partnerstva registrované. V 26 krajinách je dokonca možné aj adoptovať eh, deti. No a pokiaľ ide o tie tieň, ktoré som spomínal, eh, tým je hlavne to, že 72 štátov stále kriminalizuje homosexuálny vzťah založený na vzájomnom súhlase Nepokojivé je to, že niektoré štáty, a potom už niektoré nekriminalizujú, že začali eh, takú križiackú výpravu proti LGBTI komunite na základe tzv. tradičných hodnot. 19 štátov má tzv. zákony o morálke, eh, ktoré aktívne sú zamerané na mm, verejnú propagáciu Eh, pokiaľ ide o um, osoby rovnakého pohľavia alebo eh, trans osoby. 72 štátov, poviem to takto, 71 štátov má legislatívu proti homosexuálnym sexuálnym vzťahom a v tom je tu jedna krajina, to je Egypt, kde formálne eh, de jure nie je takýto zákon, ale de facto sa mm, takéto pravidla uplatňujú. Takže 72 krajín je takých, 45 z nich, 24 je v Afrike, 13 v Ázii, 6 na americkom kontinente a 2 v oceáni, uplatňujú eh, tento zákon na ženy aj na mužov. Pokiaľ ide o trest smrti, tam um, sa vykazujú mm, skutočnosti oveľa ťažšie. V roku 2016 v médiách a v iných zdrojoch e, sa, sa teda objavovalo číslo 13, 13 štátov. Reálne iba 4 zvrchované štáty uplatňovali v 17 trest smrti, pričom e, aj regióny ďalších dvoch krajín uplatňovali v rámci šaria e, takýto trest a potom sú tu neštátni aktéry v dvoch ďalších štátoch, ktorí takto postupovali. Ide samozrejme o ISIS e, v Syrii a v Iraku. Mm, hoci táto aktivita mm, teda môže prebiehať aj inde. E, šaria. Súdy sú aj v Pakistáne, Afganistáne, v Spojených Arabských Emirátoch, Katare a Mauritánii, je tam by mohla byť takáto e, možnosť uplatňovať e, trest smrti. Máme z toho obavy, ale tieto krajiny však majú oveľa mm, slabšie tresty vo svojom e, trestnom práve a mm, teda v týchto krajinách sa momentálne mm, za takéto v úvodzovkách zločiny neuplatňuje trest smrti. Ďalej, Brune Darussalam zatiaľ ešte nespustil, nespustil uh, trestnoprávny procedurálny uh, zákon. Máme tu uh, teda uh, tretiu fázu ktorá momentálne prebieha, čiže ten avizovaný trest smrti zatiaľ nebol, nebol uplatnený. Keď sa pozrieme na homosexuálne vzťahy, je dôležité e, uvedomiť si skutočnosti nad rámec legislatívy krajiny, kde došlo k dekriminalizácii takýchto sexuálnych praktík a kde je pokroková legislatíva. E, tak to je fajn, ale e, prístup alebo vnímanie vo všeobecnej spoločnosti je také, že sa osoby LGBTI stále musia skrývať alebo sú predmetom útokov jednotlivcov alebo skupín, ktoré eh, svoju činnosť zakladajú na eh, prevládajúcom ete v spoločnosti. V roku 2016 sme preto začali skúmať eh, verejnú mienku v 45 krajinách, aby sme poukázali na vývoj vnímania skupiny LGBTI v spolupráci s firmou Rivi, to je kanadská firma Výsledky tohto výskumu z tohto roka sa momentálne spracúvajú a predbežná správa vyjde v polovici októbra, no a hĺbková analýza a tu môžeme očakávať v marci budúceho roka príklady otázok, ktoré sa tam uvádzajú a odpovedá na nich 45 tisíc osôb v 65 krajinách, teda to v roku 2016. Otázky sú napríklad, e, poznáte niekoho, kto, koho priťahujú osoby rovnakého pohľavia alebo kto sa identifikuje ako gay, lesba alebo bisexuál. 46% e, respondentov odpovedalo áno, 34% nie a 20% nevie. Ďalšia otázka. Um, aký by ste mali pocit z toho, keby váš sused bol gay alebo lesba? 65% odpovedalo bez problémov, 16% cítil by som sa trochu nepríjemne a 19% cítil by som sa veľmi nepríjemne. Ďalšia otázka. Trápilo by vás, keby jedno z vašich detí e, vás informovalo, e, že má vzťah s niekým rovnakého pohľavia. 32% e, odpovedalo nie, 28% trochu a 40% veľmi. Samozrejme, že máme 30 otázok, e, čiže e, môžeme tie odpovede vyhodnocovať podľa krajín a podľa regiónov. A našim cieľom je, keďže sa tento preskum opakuje každoročne, našim cieľom je aj zvýšiť počet krajín, kde sa to deje, no ale ide nám hlavne o to nejako vysledovať ten trend, pokiaľ ide o kultúrnu zmenu po celom svete. Je tu zaujímavá korelácia, ktorú sme zatiaľ zistili a to, že krajiny, kde vysoké percento populácie e, súhlasí s tým, že ľudské práva sú pre všetkých, to sú tie isté krajiny, kde veľká časť populácie aj pozná niekoho, kto je LGBTI. A teda vidíme, že tá viditeľnosť je kľúčová, viditeľnosť e, v komunite, viditeľnosť v rodine je naozaj kľúčová a preto, aby spoločnosť takéto osobu čas viac akceptovala. Takže vás vyzývam, aby ste sa pozreli na našu správu, aby ste lepšie videli, ako momentálne vyzerá situácia v oblasti ľudských práv skupiny LGBTI. Na záver chcem zvorazniť, že stále pred sebou máme ešte obrovský kus práce, aby sme eliminovali násilie a diskrimináciu vychádzajúce z rodovej identity a sexuálnej orientácie. Zároveň však svet sa mení, mení sa k lepšiemu, to vidíme a preto by naše úsilie malo byť do budúcich rokov a 10 ročí jednoduchšie. Ďakujem pekne. Grazie, grazie lei. Eh. Ďakujeme my vám, eh, pán Sabadini. Zdá sa mi, že ste veľmi správne popísali eh, medzinárodnú situáciu. Slovo by som teraz eh, udelil pánovi Igorovi Kočetkovi, ktorý je zakladateľom a eh, členom LGBT Network z Ruska, ktorý nám popíše situáciu v Čečensku, kde od marca tohto roka prebieha násilná na násilné eh, represálie voči eh, ľuďom, eh, ktorí sú homosexuálni alebo bisexuálni. Nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy, páni, ja tu zastupujem najsilnejšiu organizáciu v Rusku, ktorá chráni záujmy LGBT. Už viac ako 10 rokov sa zaoberáme sledovaním porušovania ľudských práv v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identifikáciou. Poskytujeme právnu, sociálnu, psychologickú pomoc obetiam diskriminácie a pomáhame rozvíjať toto hnutie LGBT v Rusku. Za posledných 10 rokov sme sa stretli s rôznymi situáciami, ale kríza, ktorej čelíme, e, od roku 2016 kríza v Čečne. E, je to najhoršie, s čím sme sa doteraz vôbec stretli. A je to situácia ochrany ľudských práv nielen v európskom kontinente, ale e, je to naozaj úloha svetová. Musia Európa a svetová obec primerane reagovať na tieto porušovania základných ľudských práv a chrániť ich a bojovať proti tým, ktorí stoja proti ľudskosti e, máme mnohé svedectvá obetí aj svetkov a údaje, ktoré e, nám poskytla, poskytli novinári z tahle Novej gazety, E, nevyvolávajú žiadne pochybnosti o tom, že štátne orgány Čečenskej republiky masovo protizákonne obmedzujú slobodu, zatýkajú, e, mučia a vraždia mužov, ktorí majú skutočnú alebo údajnú homosexuálnu orientáciu. A preto česká vláda, česká vláda otvorene hovorí o tom, že na jej území e, by jednoducho E, tak takéto veci neexistujú. Avšak e, prenasledovanie homosexuálov tak e, také ako prebieha v Čečensku, Európa nepoznala od druhej svetovej vojny. Ruská federácia nechce, alebo jednoducho nevie skúmať tieto údajné priestupky. Fakty sú také, že pred 5 mesiacmi Novaja gazeta a naša ruská sieť LGBT sa obrátila na Najvyšší súd e, so žiadosťou vyšetriť tieto prípady, ale e, momentálne e, e, sa nám nepodarilo získať nič. E, Momentálne ešte v apríli sme oznámili takéto prípady a e, doteraz sme nedostali žiadne výsledky e, vyšetrovania štátnej policie. E, máme všetky dôvody preto si myslieť, že k takýto preskúmaniu situáciu ani nedojde, pretože orgány Ruskej federácie otvorene povedali, e, že tieto informácie v Čečni sa jednoducho nepotvrdili. E, máme tu rodinných príslušníkov, obetí, e, ničia sa e, vedec, svedectvá a dôkazy a pripravujú sa falošné svedectvá. Všetci sa tvária, ako by sa nič nedialo. Zatiaľ, čo čečenské orgány, prečo vlastne čečenské orgány chcú zničiť všetkých gejov? pretože e, Čečna presadzuje tzv. tradičné hodnoty. E, federálna vláda, e, ruská federálna vláda na území Čečny umožnila režim absolutistickej vlády, ktorý využíva hromadný teror ako metódu vlády. A tento jeden človek, Ramzan Kadyrov, má svoju predstavu toho, čo sú čečenské tradície a tie sa stali zdrojom, jediným zdrojom, historickým zdrojom e, noriem. A e, boj proti gejom sa stal jednoducho beztrestným. Táto neobmedzená moc e, vedie k tomu, že e, násilím sa presadzujú nere, neracionálne predstavy o tom, ako majú ľudia žiť. E, nemusíme hľadať žiadne politické motívy, prečo je situácia v Čečne taká, aká je. E, jednoducho ide o to, že Kadirov chce očistiť krv e, Čečencov od homosexuálov, tak ako to kedysi chcel Hitler. Ak e, by sa pripustilo efektívne vyšetrenie týchto priestupkov, to by znamenalo, že federálna vláda by musela pripustiť, že umožnila E, na území Čečenska e, vytvorí totalitný režim podobný nacistickému režimu e, Nemecka alebo podobný tomu, aký je teraz v Severnej Koreji. A to jednoducho ruská vláda priznať dnes nemôže. Na druhej strane táto <clears throat> problematika jednoducho po roku 2013 nemôže byť priznaná na úrovni federálnej vlády, pretože bol prijatý zákon o tzv. propagande netradičných sexuálnych vzťahov. Boj proti propagande týchto netradičných sexuálnych vzťahov. V praxi to znamená, že v podstate všetky činy proti komunite LGBT sa stali beztrestnými. E, ruské Orgány e, jednoducho odmietajú priznať existujúce fakty. E, obeti proti ľudskosti v Čečne jednoducho nemôžu momentálne očakávať nejakú ochranu alebo spravodlivosť zo strany ruskej vlády. Jednoducho naša organizácia doteraz pomohla 76 obetiam a ich rodinným príslušníkom. E, ktorí boli stíhaní, mučení, e, zbavení slobody, nielen teda oni, ale ich rodiny príslušníci. A snažíme sa im pomôcť, hmotnú, e, poskytnúť hmotnú pomoc, lekárskú pomoc a všetku potrebnú pomoc a nájsť nejaký dočasný pobyt niekde inde. Avšak toto nebezpečenstvo e, teraz nie je len na území Čečny, a netýka sa iba priamo komunity LGBT, ale ich rodinných príslušníkov. A preto sa obraciame o pomoc e, členských krajín Európskej únie. Sme vďační tým krajinám, ktorí poskytli útočisko týmto obetiam, ale e, musím povedať, že toto diskriminačné vzťahy e, s Čečňou pri vydávaní napríklad víz sú takisto mm, predmetom ďalšieho vyšetrovania mimovládne organizácie sa snažia pomáhať, ale ich možnosti sú obmedzené. Či môžu teda pomôcť členské štáty Európskej únie? To závisí od toho, ako to budete vnímať. Či to budete vnímať ako vnútornú záležitosť Ruska, alebo ako e, prístupok proti e, základným ľudským právam, ktorý nepozná hranice. Na území Európskej únie už teraz sú desiatky obetí a svetkov takýchto porušovania ľudských práv. E, mnohí z nich sú ochotní vystúpiť. Ak Európska únia naozaj má záujem o riešenie týchto vecí, tak jednoducho nestačí prijať týchto utečencov, ale treba e, vyšetriť ich prípady, e, treba e, poskytnúť obetiam a svetkom obetí plnocennú štátnu ochranu, takú, ktorým Rusko neponúka. Ak e, jednoducho neochota alebo neschopnosť vyriešiť tieto trestné činy. E, ak tu nebude dobrá politická vôľa e, hľadať možnosti ochrany obeti, tak si bude musieť jednoducho priznať, že e, jednoducho je tu zlá politická vôľa a v 21. storočí v Európe si vlády môžu robiť so svojimi občanmi, čo chcú. Takže sme sa z holokaustu nepoučili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš veľmi dôležitý príspevok. Popisuje veľmi zložitú, e, komplikovanú situáciu tak v Rusku, ako aj v Čečensku. Slovo teraz e, odovzdáme pánovi Žaberovi Olžanovi, ktorý sa s nami e, spojí cez video z Tuniska. Popíše nám e, situáciu, taký pohľad e, z juhu. Tunisko je jediná krajina arabského sveta, e, kde sú zaregistrované oficiálne mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti LGBT. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za to, že ste v spojení s nami. Merci à vous. A ja ďakujem, vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci. Dovolte mi, aby som sa vám poďakoval v mene Euromed 2, čo je teda občianske združenie pre um, občianské práva, e, práva osôb LGBTI. E, chcem sa vám poďakovať za možnosť vystúpiť pred výborom pre e, ľudské práva na tému základných práv LGBTI osôb. Chcem vám predstaviť naše nejaké odporúčania a celkovú situáciu. Áno, dámy a páni, Tunisko dosiahlo značný pokrok, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv po revolúcii v roku 2011 a po prijatí novej ústavy roku 2014. Ale naopak e, v rozpore e, s týmito poslednými právami v oblasti kolektívnych práv, e, práva jednotlivcov, to sú články 21 a 49 ústavy, tak tie naopak postupne sa oslabujú a neustále sa porušujú prečo e, takýto negatívny e, vývoj. E, máme teda štyri asociácií, ktoré sa vzhľadom na to mm, zjednotili a spojili svoje sily, aby bojovali za uplatňovanie práv a slobôd podľa ústavy na základe rovnosti, nediskriminácie na základe rodu, sexuálnej orientácie, sociálnych podmienok a tak ďalej. Čiže e, vznikol takýto kolektív, e, ktorý, zohľa, ktorý e, zahrňa aj osoby asociácií LGBTI. No a my teda spoločne sa snažíme, ako aj jednotlivo, podporovať túto oblasť a mobilizovať na dvoch úrovniach. Na úrovni medzinárodnej a národnej. Teda ide o dodržiavanie ľudských práv na základe rovnosti pre všetkých Tunizanov. Dámy a páni, poslankyne, poslanci, naozaj porušovanie ľudských práv LGBTI osôb, k nemu e, dochádza od roku 2011, napríklad v septembri 2017, teda tento mesiac, e, vieme o e, desiatich zatknutiach vo viacerých oblastiach e, Tunisku a tiež máme dve, dve vraždy v Kefe a v samotnom Tunise. Ide naozaj o svojvoľné e, zadržania zo strany policie, úplne beztrestnosti. A potom kontroly zo strany policie. E, toto je pokryté Eh, trestnoprávnym zákonníkom 226 bis, 228 a 331 a potom homofóbne zložiny, zločiny, pardon, o ktorých hovoria národné aj medzinárodné um, organizácie, pričom um, tuniské orgány mlčia. Vážené dámy, vážení páni, ja budem vychádzať e, z príkladov, ak dovolíte, vo väzenskej oblasti. Osoby LGBT e, sú vo väzenie, to má sexuálnu orientáciu oddelené. E, sú vystavené policajnej brutalite, ktorá začína už vypočúvaním a potom zatknutím a potom samozrejme je tu aj mučenie, verbálne násilie, fyzické násilie, k ktoré je zo strany ako spoluväzňov, tak aj e, strážcov. Ehm, ďalej, pokiaľ ide ekonomické a sociálne práva, pokiaľ ide o prístup k základným službám, aj tu je potrebné zdôrazniť, e, že dochádza k diskriminácii osôb LGBT. Naozaj je zložité nájsť prístup k ekonomickým sociálnym právam a taktiež základným službám, vrátane napríklad zdravotníctva, vzdelávania, práce a tak ďalej. LGBT osoby e, sú obeťami rôznych fóriem stigmatizácie a diskriminácie v nemocniciach napríklad, e, taktiež pokiaľ ide o právo e, prístupu k informáciám alebo pokiaľ ide o základné služby. Naozaj vychádza o násilie založené na rodovej identite a na sexuálnej orientácii. A taktiež, pokiaľ ide o slobodu zhromažďovania, aj táto je pošliapávaná. Môžeme vám samozrejme uviesť e, príklady, um, napríklad rok 2015, kedy máme viacero takýchto, takýchto e, príkladov. Takže, dámy a páni, poslankyne, poslanci, ako vidíte e, sami z tejto inventúry, ale aj z literatúry, ktorú sme vám zaslali, z dielne nášho kolektívu, ale taktiež spolupráci s inými organizáciami e, na ochranu práv osôb LGBTI. Takže naozaj vidíte, e, že mm, tento náš kolektív, združujúci asociácie, vyzýva poprvé tuniské orgány, aby e, mm, dodržiavali jednotlivé ustanovenia ústavy z 2014, ako aj záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov ktoré Tunisko bolo, ktoré Tunisko ratifikovalo a podľa ktorých existuje e, právo na rovnosť, e, e, fyzickú integritu a dôstojnosť. Tiež je potrebné skončiť so spojvolnými zatýkaniami, je potrebné zrušiť články, ktoré som spomínal, 226, 26 bis, 21 e, trestného zákonníka. Ďalej je potrebné zbaviť sa e, článku 230 trestného zákonníka, lebo je diskriminačný. E, týka sa fyzickej a morálnej integrity osôb a týka sa ich osobného života, súkromného života, e, ďalej okamžite uplatňovať e, s e, okamžite skoncovať s análnym testom, že toto je prax, ktorá je neludská. Máme tu odporúčania zo strany Naše koalície, vychádzajúc z dokumentov um, OSN. Uh, toto bolo teda schválené 1. septembra 2017 uh, turinským štátom, ale zatiaľ ešte stále čakáme, aký sa začne uplatňovať v praxi aby sa teda táto prax análneho testu nevyužívala. E, toto je tiež prejav dobrej vôle štátu, ale teda očakávame, že e, to, čo je na papieri, sa e, začne uplatňovať aj v praxi. Ďalej náš kolektív ehm, očakáva, že bude kontinuita synergie, ktorá momentálne e, medzi nami vznikla a že dôjde k posilneniu spolupráce e, medzi nami a Európskou e, úniou, teda s našou organizáciou a s našou krajinou. Ďakujem pekne, dámy a pani, za možnosť vystúpiť. Merci beaucoup, grazie. Ďakujeme pekne. Videli sme sa v piatok v Tunise, kde sme sa zúčastnili 20-ročného výročia Euromedraj. Konalo sa to teda v Tunise a pri tejto príležitosti sme sa stretli. Ja hodnotím však tak, že je tu riziko regresie v Tunisku aj keď e, teda e, veľmi vítame e, tie, tú tranzíciu, ten, ten, ten, ten prechod v e, Tunisku. Treba sa tým naozaj zaoberať aj počas budúceho, medzi, budúceho medziparlamentného stretnutia medzi EÚ a Tuniskom, ktoré sa bude konať. Ja e, toto na seba, e, túto vlohu preberám, nastolím tie témy, ktoré ste práve spomenuli počas tohto strednutia. Týmto sme skončili prvý panel. Chcem sa spýtať prítomných poslancov, či by sa chceli vyjadriť v rámci neho. Ak áno, dostali by ste slovo. Nech sa páči, pán Austrevičus. Thank you, Chairman. Thank you for... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste zorganizovali toto podujatie. A Mali sme tu naozaj veľmi dobrých eh, panelistov, zazneli tu eh, veľmi dobré eh, presné informácie o stave LGBT v určitých regiónoch mimo Európskej únie. Hm, keď som počúval vstupy z Tunisu a z Ruskej federácie, Eh, napadlo mi, že by som chcel objasniť, že eh, členovia eh, podvýboru DROA naozaj nemáme predstavu, ako by sme mali podporovať ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach kvôli ich sexuálnej orientácii. Ehm, či už zo strany individuálnych skupín alebo orgánov v eh, svojich krajinách. treba si uvedomiť, že obzvlášť v Čečensku eh, boli brutálne perzekvovaní eh, ľudia ktorí sú homosexuálni a dokonca aj po tom, čo opustili Čečensko a, a aj teritorium Ruskej federácie. Pýtam sa teda, do akej miery si myslíte, e, naše, že naše pozície na podporu LGBTI e, práv vo všeobecnosti e, pomohli vo e, vašej krajine e, ľuďom z komunity LGBTI e, už len, aby boli v bezpečí a aby boli chránené ich ľudské práva vo všeobecnosti. A čo z našej strany môžeme urobiť ďalej, aby sme zabezpečili väčšiu mieru tolerancie a aby nedochádzalo k prenasledovaniu aj zo strany eh, orgánov, eh, ktoré sú zaviazané eh, chrániť tieto osoby. Takže čo je možné urobiť a do akej miery um, signály, ktoré vysielame, majú určitý dopad na tieto orgány. Všimli ste si nejakú zmenu v prístupe a v správaní uh, orgánov? v Tunisku a v Ruskej federácii? Ďakujem. Ďakujem pani poslankyňa Lochbíler, ďakujem pekne pán predseda a ďakujem pekne za vaše informácie a vašu analýzu. Mám len zo pár otázok. Pán Sabadini, vy ste uviedli množstvo konkrétnych údajov. Mám konkrétnu otázku. V Lani sme boli vo Vietname a zistili sme, že oni dekriminalizovali manželstva osôb rovnakého pohľavia. A v tom istom čase miestna mimovládna organizácia nevedela, nevedeli, či e, môže teda aj proaktívne umožniť takéto osobaše alebo nie. Či by ste nám mohli poskytnúť aktuálne informácie. Pán Kočetkov e, z Ruska, vy ste povedali, že EÚ by malo vyšetriť či už individuálne, alebo teda hlavne nezávisle, E, prípady e, Čečňov, e, ktorí sú prenasledovaní v rámci LGBT. Dostali ste nejakú reakciu na tento návrh, či už z Ruska alebo od nás? A pred pár rokmi kolega z Ruska vyšiel cestovať do zahraničia. Mali sme vypočutie LGBT a povedal vtedy, že je tu vplyv, alebo že prebiehajú diskusie o tom, že možno aj na hodinách umenia alebo dejín sa hovorí o tom, že známi ruskí umelci, či už tanečníci alebo spisovatelia, ktorí boli homosexuáli, že ducho to vypadlo z učebníc. Je tomu tak, alebo to bol len strach, že sa to udeje? A potom na otázka na pána Tuniska. Vy ste hovorili o situácii vo väzniciach, o stigmatizácii, o tom, že ústava že v podstate nie sú plnené medzinárodné záväzky ani tuniskou ústavou. E, prebieha tu verejná diskusia v rámci na, parlamentu na túto tému. A keďže ste jedným z mal, jednou z mála krajín e, muslimského sveta, myslím si, že je to veľmi ťažké. Ak je tu náboženská dogma, proti LGBTI. Takže vám chcem poblahoželať k vašej práci. Ak sa pozrieme na celý región, na arabský svet, čo si vy myslíte, čo by bolo rozumné, čo by sme mohli, eh, čo by ste mohli odporučiť organizáciám LGBT a iným, aby eh, táto téma eh, v podstate viac rezonovala. Je to spolupráca, alebo tlak z vonkajšieho sveta, alebo tlak e, interný e, na úrovni regionálnych organizácií. Čo by ste odporúčili? Ďakujem. Ďakujem. Teraz je priestor pre stručné odpovede. Ja by som začal od konca a teda slovo by som udelil uh, pánovi Hudžadovi z Tuniska. Uh, aby zareagoval na otázky, ktoré mu boli položené. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Odpoved na prvú otázku, no tu je potrebné, musím jednoducho súhlasiť s tým, čo pán Pazony o tom, že je tu určitá regresia, pokles, čo sa týka individuálnych práv e, vo všeobecnosti, ale aj ľudských práv v rámci LGBTI spoločenstva ako takého. Akceptácia odporúčania e, komisie OSN je dobrým znakom, ale ešte dobrým e, krokom, ale ešte nás čaká množstvo práce. Čo sa týka individuálnej e, slobody a ústavy v Tunisku v podstate už teraz e, sa posilnil dialog medzi delegáciou a občan, e, spoločnosťou, ktorá rieši tieto témy. Samozrejme, radi by sme sa zúčastnili e, na pozorovacích misiách a stretli sa najbližšie či už v Tunisku alebo niekde inde s vami. Ale samozrejme, my si predstavujeme aktivity na dvoch úrovniach. Poprvé, je to štát, čo môže štát správiť, to znamená naozaj na tej právnej úrovni, ale aj na tej úrovni uplatňovania výkonných orgánov. To znamená, že tu množstvo práce eh, by sa zmenila legislatíva, ale je potrebné, aby sa aj zmenila mentalita pri uplatňovaní legislatívy. Pretože vždy aj keď je zákon nejaký prijatý, vždy je tu priestor na interpretáciu a to je samozrejme ovplyvnené kultúrou, ktorá je homofóbna. Čiže to je tá prvá časť, to znamená právny aspekt a výkonná moc. čo sa týka uplatňovania legislatívy priamo. Druhá vec, alebo tá druhá úroveň, to je posilnenie kapacity občianskej spoločnosti splniť si svoju misiu, či už na tej úrovni logistickej, ale samozrejme aj na úrovni finančnej a vytvárania vzťahov. Samozrejme, občianská spoločnosť pokročila v týchto veciach, ale samozrejme musíme sa viac zapájať aj na internej úrovni e, pri mobilizácii či pri obhajobe. E, bolo tu 21. výročie Remedu a e, dos, obratili sa na nás pani Bušra Barhamida e, chcela spolu s nami v podstate prijať akési body a odporúčania pre prácu tejto komisie. Táto komisia má konzultatívnu úlohu a jej stanoviska nie sú povinné, ale myslím si, že správa podvýboru e, samozrejme ovplyvní jednak tuniských poslancov, ale aj e, výbor e, pre rovnosť a spravodlivosť. Takže dúfam, že som odpovedal na vaše otázky. A potom, čo sa týka Tuniska, áno, je pravdou, že je tu verejná diskusia o podmienkach vo väzbe, ale podmienkach vo väzbe vo všeobecnosti, to znamená, e, vychádzame z toho, čo sa vedie na čo, čo e, na úrovni ústavnej rady, ale to je to, čo sa deje v parlamente, kde sa hovorí o podmienkach vo vezení, ale nie len konkrétne výslovne o LGBT, Je, musíme povedať, že LGBTI osoby, či už sú na slobode alebo vo vezení, sú žiaľ považovaní za osoby akýsi druhej kategórie. Takže táto otázka väzníc, tu musím povedať, že ľudia LGBTI sú separovaní, sú uväznení oddelenie od ostatných väzňov. A otázka, o ktorej sa diskutuje, sa nediskutuje o homosexualite podľa článku 130, ale Uh, v podstate ide o to, že e, ľudia LGBTI sú väznení oddelenie od ostatných občanov. E, dúfam, že som odpovedal na vaše otázky a ďakujem. Merci, grazie. Ďakujem pekne. Pán Kočetkov. No, ja začnem s No, začnem s tou otázkou o tom, aký vplyv majú verejné aktivity Európskej únie, verejné vystúpenia orgánov Európskej únie. Stačí povedať toľko, že nikto v Čečne nečakal, že sa o týchto veciach bude hovoriť, pretože tie prvotné vystúpenia pána Kadirova boli, že proste gejovia u nás nie sú ale nečakal, že niekto sa tým bude e, zapodievať. Jeho kampaň je špecifická v tom, že e, predtým v Čečne e, boli rôzne situácie, ale rodiny príslušníky príslušníci pomáhali novinárom, tým, ktorí e, obhajú práva ostatných. A tu jednoducho rodinní príslušníci sami sa e, od toho dávajú ruky preč, pretože sú sami prenasledovaní. Je tu úplná beztrestnosť a neznalosť. A preto to, čo teraz Rusi, ruskí novinári a ochrancovia ľudských práv a potom zahraniční politici a to, že sa o tom hovorí na európskej úrovni, to je niečo mimoriadne. A práve preto sa podarilo e, tak pozastaviť vlnu zatýkaní a týraní a od apríla, v apríli v máji, do, od apríla do konca mája sme mohli konštatovať, že sa zastavili e, tieto zatýkania a potom sa znovu, e, znovu vrátili a teraz e, pre, e, pokračujú. Ale podarilo sa takýmto spôsobom zachrániť desiatky ľudí. To je veľmi dôležité, desiatky ľudí, tlustí ľudí zachrániť vďaka Európskej únie federálne orgány, e, ktoré napotvrdili, že nič také neexistuje, teraz aspoň sa rozhodli, že teda e, budú vyšetrať túto situáciu. Preto je potrebné vyvíjať naďalej tlak, pretože oni chcú túto previerku ukončiť. Takže nielen žiadať od ruských orgánov, aby vyšetrili tieto prípady, ale tu sa dostávam k tej ďalšej otázke, aby E, sami ste začali vyšetrovať. Na vašom území sú obete, desiatky ľudí. Oni hovoria o e, svojich situáciách. Čiže informácie už máte, vaše orgány majú informácie, niektorí z nich, nie všetci, ale niektorí z nich sú ochotní verejne vystúpiť ale ak by chceli vystúpiť, musíte im dať potrebné e, dokumenty, utajiť miesto pobytu, dať im štátnu ochranu. Všetko, čo robíte pre e, vašich štátnych príslušníkov, ktoré sú obyťami e, závažných trestných činov. Ja viem, že toto je bezprecedentné v mnohých aspektoch, ale ide tu naozaj o bezprecedentnú situáciu, situáciu, ktorá, uh, ktorú sme nezažili od druhej svetovej vojny, na tom trvám. Takže tie staré mechanizmy nefungujú, musíme mať nové mechanizmy. To, že Rusko podpísalo uh, rôzne dohovory, a že boj proti mučeniu a podobne, to nič nemení na situácii v Čečne. A už som povedal, prečo ruské orgány e, nechcú priznať samotné fakty, pretože ak by priznali fakty, tak by museli priznať, a vy musíte hovoriť nielen, že, že také fakty sú, ale musíte im hovoriť, že vy viete, e, že oni o tom vedia, viete, čo sa stalo, viete mená obeti. A že oni musia ruské orgány vyšetriť tieto prípady, ak nie, tak ich vyšetri Európska únia. Či to sú naše návrhy. Čo sa týka učebníc a vôbec e, otázky homosexuality, e, osobnosti umelcov, literátov a podobne, Mm, nikto to z našich učebníc nevymazal, pretože tam nikdy ani napísané nebolo. Jednoducho v 2014 roku bol prijatý zákon nepropagácie netradičných sexuálnych vzťahov. Takže odtedy je zakázané, e, je to e, zakázané pozitívne pripomínať na to, že niekto je gej, e, lesba, transexuál a podobne sú to veci, ktoré sú zlé, o ktorých sa hovoriť nemá. Čiže nie je nepredstaviteľné, že by v nejakej učebnici bolo napísané, e, že Čajkovský bol gej alebo nejakí iní básnici či iní umelci E, o ktorých sa vie, ako mali sexuálnu orientáciu. Jednoducho neprichádza do úvahy, aby sa o tom hovorilo. Od 2014 e, roku e, mnohí učitelia boli masovo prepušťaní, ako náhle si tu len podozrenie o ich homosexuality. Takže oficiálne to tak vyzerá, že gejovia nie sú a situácia taká aká je žiaľ dnešnému dňu. E, je tu, chýba e, tu vzdelávanie. Všetci, ktorí vzdelávajú, e, všetci, všetci, ktorí chcú e, šíriť osvetu o takejto rôznosti, tak to umožnené nemajú. Ďakujem pekne, pán Sabadini. Áno, ďakujem pekne za otázky. No, Vietnam. Vo Vietname nie je ani nebol zákon o sobášoch je tam a vždy tam aj bola akási, akási, oh, akási oslava, alebo teda akési uh, eh, mm, nebol to oficiálne manželstvo, ale teda uh, podobný akt uh, vzťahu uh, e, ľudí rovnakého pohľavia. Vláda chcela nejak zrušiť takéto oslavy ale sa im to nepodarilo, mm, ale nemá to žiadny právny účinok. Ak sa pozrite na tú časť sveta, tam je iba jedna krajina, kde konkrétne vidíme možnosť naozaj e, zákona o sobášoch na rovnakom základe spravodlivého zákona o sobášoch a to je taj, Tajvan. Dobre, tu by sme ukončili náš prvý panel. Ďakujem pánovi Sabadínimu za jeho príspevok. Ďakujem samozrejme za prítomnosť aj pánovi Uadžahovi, ktorý nám popísal situáciu eh, na juhu, aj pánovi Kočetkovi za jeho príspevok. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz k panelu číslo 2. E, Začneme o tejto prvej diskusii. Chcel by som len na úvod povedať, že Európsky parlament e, stále zdôrazňuje význam e, usmernení EÚ na tému ľudských práv, obzvlášť pokiaľ ide usmernenia EÚ týkajúcich sa práv Eh, ľudí LGBTI. Vo výročnej správe o ľudských právach parlament viackrát žiadal o systematickú revíziu tohto politického nástroja, aby sa zhodnotil jeho dopad. Eh, Federácia Združení Holandska pre integráciu homosexuality zverejnila správu, ktorá hodnotí vykonávanie usmernení EÚ a spoločne s ILGA Europe predstaví eh, výsledky. Slovo by som teraz rozdal pánovi Aleksandrovi Hamelburgovi z Federácie Združení Holandska pre integráciu homosexuality na 8 minút. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som začal e, citáciou Federiky Mogherini pri príležitosti Medzinárodného dňa e, proti homo, trans a bifóbii v roku 2015. Povedala vtedy, že EÚ e, stojí za ľuďmi LGBTI na celom svete v ich boji proti diskriminácii Všetky ľudské bytosti sú si rovné a majú e, vlastne právo na to, aby mohli využívať svoje e, práva, ktoré im e, poskytuje Medzinárodná deklarácia ľudských práv a preto EÚ bude naďalej podporovať ich práva. Vážení členovia parlamentu, tieto slova zástupcov EÚ sú skutočne veľmi dôležité pre ľudí LGBT vo všetkých týchto krajinách sveta, kde e, komunita LGBT ešte stále zažíva násilie a diskrimináciu aj keď e, určite e, dobre viete o všetkých porušeniach ľudských práv voči komunite LGBTI vo svete naši priatelia e, sú denno, denne zneužívaní, vraždení, diskriminovaní a preto si zaslúžia, aby sa to dnes v Bruseli opäť zopakovalo. Viac e, než 2300 trans e, e, ľudí bolo zavraždených, zabitých alebo upalicovaných. Skutočné čísla sú ešte vyššie. Inter sexuálne deti sú nútené na lekárske, lekárskym experimentom. Žiaľ, ani moja krajina Holandsko nie je výnimkou. E, potrebná je morálna e, podpora. E, tá je dôležitá, ale dôležité sú tu aj konkrétne kroky. A preto som prišiel dnes do Bruselu, aby som hovorila, aký je tu rozpor medzi slovami a krokmi. Už organizácia pred rokom vypracovala štúdiu, ktorá sa zaoberá implementáciou usmernení EÚ. EU Eh, pre túto oblasť. Eh, zhodnotili sme feedback zo strany 70 organizácií zo 60 krajín z celého eh, sveta. Pokiaľ ide o angažovanosť delegácií EÚ a veľvyslanectiev členských štátov, pokiaľ ide o LGBT i občianskú spoločnosť, iba v dvoch zo 60 e, krajinách Peru a e, Jamajke e, naozaj sa príjmajú konkrétne kroky. Tieto krajiny sa spomínajú ako príklad dobrej praxe. Urbanizácie celkovo sú veľmi spokojné so zaangažovaním EÚ a to, ako sa angažuje, chvália ale e, situácia by bola iná, keby všetky delegácie EÚ implementovali tieto príklady správnej praxe. Žiaľ, naša štúdia ukazuje, že mnohé delegácie vôbec neuplatňujú tieto usmernenia. Viac než e, v polovice krajín, ktoré zahodnotili LGBT organizácie, nikdy neboli v kontakte s delegáciou EÚ. Niektoré ani nevedia, že delegácia EÚ v ich krajine existuje. Um, ale väčšina z nich teda aktívne e, kontaktovali delegáciu, ale nikdy nedostali e, z jej strany odpoveď. Pokiaľ ide o Južnú a Strednú Ameriku, 83% organizácií hovorí, že nikdy neboli v kontakte s delegáciou EÚ. Dve tretiny respondentov si myslí, že EÚ nevyužila e, šance prijať kroky na ochranu práv LGBTI Um, usmerenia EÚ sú naozaj vynikajúcim nástrojom a uh, dávajú uh, e, veľvyslanectvám a delegáciám EÚ uh, e, do rúk naozaj vynikajúce nástroje, ale naša štúdia ukazuje, že sú tu určité veľmi pozitívne príklady, ale predsa len prevažuje nedostatočná systematická implementácia. Implementácia do veľkej miery závisí od e, vedomostí e, úradníkov v delegáciách EÚ. E Určite si uvedomujeme, že nie vždy je jednoduché pre delegácie veľvyslanectva nájsť ten správny eh, pohľad a správne organizácie a, chápeme aj mnohé výzvy, ktoré tu môžu existovať. Eh, veľmi eh, často dostávame posolstva z ich strany, že je veľmi ťažké nastoliť dobré pracovné vzťahy s organizáciami a aktivistami LGBTI a teda e, potrebná je spolupráca oboch e, strán. My plne chápeme, že na to, aby mohli veľvyslanectvá a delegácie e, spolupracovať, tieto musia, občianská spoločnosť musí byť tiež pripravená s nimi spolupracovať. A nie vždy na strane občianskej spoločnosti jednoducho je kapacita na to. A takisto si musíme aj uvedomiť strach a výzvy, s ktorými sa musia v mnohých krajinách tieto organizácie vyrovnávať Niekedy e, však tu vládne aj už tá nedôvera zo strany e, občianskej spoločnosti voči akýmkoľvek e, orgánom. Keď ste na niečo zvyknutí vo vašom každodennom živote, je ťažké dôverovať vládam iných krajín. V niektorých prípadoch organizácie alebo siete LGBTI nemohli sa vyvinúť trvalo udržateľné profesionálne organizácie, pretože jednoducho e, dennodenne e, sú, je ich práca stiažovaná Veľmi často zaznievajú argumenty, prečo nie je možné implementovať ľudskoprávne politiky a e, usmernenia EÚ e pre LGBTI. Ale buďme úprimní, my naozaj pôsobíme v slobode a e, v bezpečí a teda mali by sme sa snažiť prekonávať takéto prekážky, nemali by sme to Eh, ponechať na eh, organizácii LGBTI. Nikdy by sme to nemali eh, využiť ako nejaký dôvod, prečo, prečo tu nie je vzájomná spolupráca. Neustále sa snažíme vytvárať väčšie pomedomie o usmerneniach EÚ e pre LGBTI, pokiaľ ide o organizácie LGBT v tretich krajinách. Idete na našu e, stránku, nájdete o tom aj ďalšie informácie, alebo môžete si toto nájsť e, na YouTube. Začali sme 8 pilotných projektov tento rok s, partner, s partnermi v Ázii, v Afrike a e, v Karibiku, kde má ísť o teda zjednodušenie vytvorenia vzťahov medzi ambasádami členských štátov EÚ a delegáciami EÚ. Ide tam o zvýšenú morálnu, politickú, technickú a finančnú podporu. Aj keď vidíme postup v e, pár málo krajinách, nemôžeme facilitovať všetky tieto procesy všade vo svete. Sme aktívni vo viac než 45 krajinách sveta, ale EÚ so všetkými členskými štátmi a svojimi delegáciami pôsobí takmer v každej krajine sveta. Vážení členovia parlamentu, e, táto otázka nie je len praktická, ale určite aj principiálna. Mali by sme e, si uvedomiť, že zjednodušenie vzájomných vzťahov medzi občanskou spoločnosťou a delegáciami a veľvyslanectvami je e, naozaj v zodpovednosti EÚ a jej členských štátov, ktorú majú voči e, svojim úsmerneniam. V globálnom kontexte zmenšujúceho sa priestoru pre občianskú spoločnosť a ľudské práva je veľmi dôležité, aby sa EÚ zasadzovala za otázky LGBTI. Aktivisti očakávajú od EÚ, že urobí toho oveľa viac, aby plnila svoje sluby. Plná implementácia usmernení je jediným e, spôsobom, ako e, sa EÚ môže naozaj postaviť e, za to, čo hlása, že je za ukončenie násilia a diskriminácií z dôvodu sexuálnej orientácie, identity, a sexuálnych eh, charakteríst. Takže um, apelujeme na to, aby parlament a ESVČ eh, garantovali strategickú a systematickú implementáciu týchto usmernení bez eh, akéhokoľvek ďalšieho zdržiavania. Ďakujem, zdieľam to, čo ste práve povedali a myslím, že pokiaľ ide o e, diskusiu v súvislosti so výročnou e, správou, táto indikácia je naozaj jedným z prvkov, ktoré by sme mali e, brať do úvahy. Slovo by som teraz odovzdal slovo pani Dajne Ruduši z ILGA Europe e, tiež na 8 minút. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Um, dear members of the Parliament, dear assistants, dear representatives from other EU bodies and institutions. I'm Vážený pán predseda, dámy a páni, poslankyne, poslanci. Ja sa teším, že e, táto schôdza prebieha e, práve e, dnes, mm, keďže sa hovorí o mm, akčnom pláne a jeho priebežnej revízii Myslím si, že je naozaj relevantné vedúce postavenie Európskej únie v tejto oblasti. To, že máme usmernenia EÚ na e, túto tému, je podľa mňa veľmi e, dôležité, e, špecificky pre práva osôb LGBTI. Už povedal um, Alex o tom veľa. Ja chcem povedať, že tieto usmernenia podľa nás sú naozaj vynikajúcim nástrojom. E, jasne sa tam hovorí, čo by mali robiť delegácie EÚ a členské štáty na podporu a ochranu ľudských práv skupiny LGBTI mimo EÚ. Ide tam o jednoduché kroky, opatrenia, ako napríklad zapájanie občianskej spoločnosti, verejné vyhlásenia, politický dialog a ďalšie aktivity, ktoré by mohli robiť delegácie EÚ a veľvyslanectva členských štátov v tejto súvislosti. Ten dokument e, ako taký je veľkým záväzkom a tešíme sa, že je a ho mm, veľa využívame. Bohužiaľ, ako už povedal Alex a ako ju vidíte zo štúdie, ktorú máte k dispozícii, implementácia mm, tá je len taká čiastková a naozaj závisí od e, prístupu e, konkrétneho personálu v konkrétnej ambasáde. Alex sa tomu už venoval, mm, nechcem nachádzať nejako do hĺbky. Zo štúdie však vyplývajú aj osvedčené postupy, teda príklady toho, ako ambasády členských štátov a um, delegácie EÚ um, ehm, môžu naozaj pozitívne pracovať s týmito uh, usmerneniami a tiež sú tam aj určité odporúčania uh, to ďalšie existencie týchto usmernení. A práve na tieto odporúčania sa chcem zamerať. Štúdia vyšla eh, minulý rok. Eh, spolu s COC Holandsko eh, sme ju k dispozícii SV členskému parlamentu, interskupine LGBTI, ako aj vysokej predstaviteľke Federike Mogherini. A mrzí ma, že 10 mesiacov e, na to sme od nej ešte nedostali e, žiadnu reakciu. E, taktiež sme sa vyjadrovali k strednodobej revízii akčného plánu EÚ pre ľudské práva a bohužiaľ ani k tomu nemáme zatiaľ žiadnu reakciu. EÚ zohráva dôležitú úlohu pri ochrane a podpore ľudských práv celosvetovo, preto je pre nás veľmi dôležité, aby takýto konštruktívny feedback e, prebiehal, e, pokiaľ ide o plán pre ľudské práva, ktorý možno nefunguje tak, ako by mal. Takže táto štúdia je toho vynikajúcim príkladom, čiže je to nástroj, ktorý máme, to je v poriadku, ale čo keď pokrývkáva implementácia. Takže by som chcela upozorniť na odporúčania, ktoré sme my identifikovali v našej štúdii a celkovo pri našej práci. Najdôležitejším odporúčaním je pravidelný kontakt s organizáciami LGBTI, teda e, s občianskou spoločnosťou, konkrétne stratégie, aktivity pre konkrétne krajiny, spolupráci s nimi, aby mali k dispozícii podporu, akú potrebujú. A tá miera podpory um, samozrejme môže byť odlišná podľa toho, v akej krajine uh, sa nachádzajú tí aktivisti a tie uh, delegácie teraz pravidelné konzultácie a spolupráca občianskej spoločnosti, tam za jediná cesta, ako zabezpečiť, že tie usmernenia budú naozaj rozumne uplatňované, zmysluplne uplatňované. Spolupráca s občianskou spoločnosťou e, prispieje k implementácii usmernení, pretože občianská spoločnosť, organizácie LGBTI sú v kontakte s komunitami, v permanentnom kontakte poznajú situáciu, poznajú priority vedia, ako delegácie alebo vo vyslanectvá krajín EÚ e, môžu e, podporovať e, v konkrétnom kontexte práva osôb LGBTI. Takže spolupráca nami občianskej spoločnosti na pravidelnej báze. To odporúčame. Čo odporúčame? Povinné školenia pre personál eh, delegácií EÚ na túto tému. Už sa to aj deje a ja sa teším, eh, že aj my sme prizývaní, aby eh, sme takýmto spôsobom školili personál. Bohužiaľ, to však zatiaľ nie je povinné, čiže iba tí, ktorí majú o túto tému záujem, a sa takýchto školení aj zúčastňujú, čo mm, samozrejme nezväčšuje to povedomie o týchto usmerniach uplatňovať tak, ako by sme chceli. Tie školenia sa nemusia dať osobne, teda nemusia byť ani veľmi nákladné. V štúdii máme aj konkrétny príklad. Ministerstvo zahraničných vecí Holandska eh, pripravilo pre svoje ambasády v oblasti ľudských práv, eh, eh, teda v súvislosti s sexuálnou orientáciou a tak ďalej, pripravilo teda taký tutoriál a naozaj aj holandské ambasády teraz v oblasti LGBTI a uplatňovania týchto usmernení no, sú na tom najlepšie v porovnaní s ostatnými. Ďalšie odporúčanie je mm, podpora výmeny medzi delegáciami a ambasádami členských štátov EÚ Eh, na výmenu osvedčených postupov. Alex už spomínal, že Peru, Jamajka sú dobrými príkladmi, ja to poznám aj v Čiernej hore. Tam je naozaj vynikajúca spolupráca organizácií LGBTI s eh, delegáciou EÚ. Takže eh, tie usmernenia naozaj nie sú ťažko implementovateľné, len chyba povedomie, tie kroky sú naozaj veľmi jednoduché. Takže e, ďalšia vec ísť príkladom a zastávať sa ľudských práv osôb LGBTI. To sa dá urobiť naozaj e, rôznym spôsobom. Verejné vyhlásenia, účasť na Pride pochodoch, e, ktoré sa dejú a na iných podujatiach organizovaných občianskou spoločnosťou. Nemusí to byť nejaké veľké podujatia, často to prostredie je také, že verejná podpora nie je možná, môže byť aj škodlivá Čiže tým hlavným odporúčaním je spolupráca e, s občianskou spoločnosťou aj v tejto súvislosti, aby sa naozaj pretavili e, tieto usmernenia do každodenného fungovania delegácií. Na to, čo povedal Alex, vieme, že e, silný vzťah je za každým dvojsmernou cestou. Podobne ako COC, aj ILGA Europe spolupracuje s partnerskými organizáciami, pokiaľ ide o šírenie povedomia o týchto usmerneniach Chcem, aby naši členia boli v kontakte s delegáciami EÚ a ambasadami členských štátov v tejto súvislosti. Ešte raz opakujem, že usmenia považujeme za vynikajúci nástroj a zároveň jednoduchý keby teda bolo povedomie o nich väčšie, bolo aspoň nejaké uh, základné školenie a uh, mandát, ktorý by nebol dobrovoľný, ale povinný, myslím, že tá implementácia aby nastala veľmi rýchlo. Takže spolu s Alexom vás vyzývame, vás poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov aj iných inštitúcií EÚ, aby ste e, vyvíjali tlak na to, aby zmenia boli systematicky, e, rýchlo a plne implementované. A my ako občianská spoločnosť tu v Bruseli alebo v Amsterdame sme vám samozrejme k dispozícii e, pokiaľ ide o kontakty s organizáciami po celom svete a pokiaľ ide o poskytovanie ďalších informácií alebo nápadov, čo sa dá robiť aj v neúplne prajúcich podmienkach. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Grazie, grazie. Ďakujem za váš príspevok. Teraz by sme sa mali e, cez video spojiť s pánom Scottom Basbym e, z e, Ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone. Ďakujem vám za vašu prítomnosť. Veľmi nás e, zaujíma vypočuť si, aké sú priority USA, pokiaľ ide o e, podporu a ochranu, ochranu práv e, LGBTI. Váš príspevok nám pomôže identifikovať možné synergie s Európskou úniou. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobre sa počujeme? Áno, v poriadku. A je mi veľkým potešením zastupovať Spojené štáty. Dnes ďakujeme Európskemu parlamentu a jeho poslancom za zorganizovanie tohto stretnutia ako aj členom panelu vrátania aktivistov z Ruska a či Tuniska. Ďakujem pre všetkým vám, pán Panzeri, za to, že vediete túto tematiku. Európsky parlament je dôležitým priateľom Spojených štátov a som veľmi rád, že sa môžem s vami podeliť informácie o našej činnosti na podporu a ochranu ľudských práv osôb LGBTI. Dnes by som chcel upozorniť na tri veci. Poprvé, Americké ministerstvo zahraničných vecí sa naďalej angažuje a chráni ľudské práva a základné slobody LGBTI ľudí po celom svete, pre všetkým so zameraním na boj proti násiliu a diskriminácii. Po druhé, chcel by som vám popísať kroky, ktoré príjmame ako reakciu na útoky a násilie na LGBTI osobách ako v Čečne a na iných miestach. A na záver by som sa chcel podeliť s vami o naše názory, o usmernenia EÚ. Podľa mňa sú dôležitým nástrojom na podporu rešpektu ľudských práv LGBTI osôb po celom svete. Poprvé, ministerstvo zahraničných vecí sa naďalej angažuje, že bude chrániť a presadzovať základné ľudské práva a základné slobody všetkých ľudí po svete, vrátane členov komunity LGBTI. E, uznávame, že spoločnosti sú stabilnejšie, prosperujúcejšie a bezpečnejšie, keď všetci ľudia, ktorí v nich žijú, môžu žiť slobodne, bez strachu pred násilím či diskrimináciou. A v tomto zmysle je mimoriadne dôležité venovať pozornosť právam už historicky zraniteľných skupín, ako náboženských, rasových, etnických menšín, e, ľudí s postihnutím, E, osob, ktorí prežili násilie na základe rodovej nerovnosti a osob LGBTI. V júni tohto roku e, Rex Tillerson, minister zahraničných vecí USA, vydal vyhlásenie, v ktorom uznal tzv. mesiac Pride Month LGBTI. V tomto vyhlásení sa zdôrazňuje, že násilie a diskriminácia všetkých zraniteľných skupín podrývajú našu kolektívnu bezpečnosť a naše hodnoty. V júni ministerstvo zahraničných vecí vydalo oficiálne usmerenie diplomatickým zborom po celom svete, v ktorých sa podporuje, že je možné uznať tzv. Pride Month, samozrejme podľa miestneho kontextu. Ja osobne som bol veľmi rád, keď som videl, že naše ambasády na územiach, ktoré sú nepriateľské, prijalo kroky na podporu ľudských práv ľudí LGBTI. Americkí diplomati sa stretávali s aktivitami LGBTI. E, v marci vyvesili vlajky Pride Flag, sponzorovali e, podujatia a zabezpečovali ľudské práva a základné ľudské slobody takýmto spôsobom. Takúto prácu samozrejme uznávame, že každý kontext je jedinečný a našou úlohou je podporovať miestnych aktivistov a obhajcov ľudských práv pri príprave ich vlastných stratégií a taktik na dosiahnutie svojich vlastných priorít. Snažíme sa nepoškodiť nikoho a teda nevždy zverejňujeme našu angažovanosť. Niektoré príklady tejto práce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 Ďakujem pekne. Uvidíme, či e, prítomní poslanci budú mať e, otázky. Zatiaľ slovo odovzdáme Jelene Vasilievič z Belehradu z organizácie Labrist ktorá nám e, popíše ich spoluprácu s e, delegáciou EÚ e, v tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Jelena Vasilievič a prichádzam z najstaršej organizácie lesbičiek zo Srbska, Labry. Som veľmi rada, že sa môžem tohto verejného vypočutia o právach LGBTI mimo Európskej únie zúčastniť Eh, je veľmi dôležité, eh, že hovoríme o eh, tejto téme, tejto inštitúcii ešte stále. Tu nemáme uspokojivú úroveň ohľadom ľudských práv LGBTI v Srbsku. Sú tu ale aj určité dobré výsledky. Máme tu sieť na monitorovanie ľudských práv LGBTI v malých mestách Eh, mali sme tu eh, príslušné eh, školenie, spolupracujeme s policajtami takmer v každom meste a určite viete aj, že máme premiérku, ktorá je otvorene lesbická sme naozaj veľmi proaktívni, podporujeme viaceré projekty, podporujú nás medzinárodní e, donory, máme veľmi dobrú e, spoluprácu a silnú podporu e, zo strany viacerých vlistanectiev členských štátov EÚ, ktoré nás podporujú v našom boji proti homofóbii. A preto je pre nás veľmi ťažké, nechápeme, prečo nemáme lepšiu spoluprácu s delegáciou EÚ v Srbskej republike Poznáme usmernenia EÚ na podporu a ochranu eh, všetkých ľudských práv zo strany LGBTI a viem, musím povedať, že toto nie je eh, aplikované v Srbsku. Nie je tu žiadna finančná alebo iná podpora zo strany delegácie EÚ v Belehrade. Máme kontakt s ľuďmi, ktorí delegáciu EÚ eh, zastupujú, ale sú to osobné kontakty, neoficiálne. oficiálne a e, je to o to divnejšie, že máme veľmi dobrú komunikáciu s členskými e, štátmi EÚ, napríklad Holandská, e, Holandské veľvyslanectvo nás podporilo nielen cez jej program Matra, ale takisto sa zaoberá aj našim bojom proti diskriminačnému obsahu učebníc. Pozývame zástupcov Európskej únie eh, na eh, viaceré naše podujatia. Ale chcem eh, tu uviezť jeden príklad. Informačné centrum EÚ, delegácie EÚ Eh, odmietlo podporiť eh, najväčší eh, festival zaberúci sa filmami LGBT, ktorý sa nazýva Merlinka, aj keď vedia, že 80 filmov, ktoré sa tam premietajú, sú z EÚ. Nechceli vyvesiť ani len postre o festivale vo svojej budove. My, organizácia LGBTI, sme veľmi aktívni, skúsení, preto nechápeme, prečo delegácia, ktorá podporuje mnohé e, otázky menším v Srbsku, nechce podporiť aj nás. E, práva LGBT určite patria medzi európske hodnoty a e, bolo by dôležité, aby sme teda boli podporovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz eh, by sme si na 3 minúty, ak by to bolo možné, vypočuli pani Vitoriu eh, Koraju z OCA pre ľudské práva a globálne otázky, ktorá eh, by sa mohla vyjadriť aj teda k tomu, čo zaznelo v tých dvoch predchádzajúcich vstupoch. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem panelistom za veľmi zaujímavé e, prezentácie o implementácii, o usmernení EÚ e, LGBTI. E, profesoru by som chcela povedať je, že od ich prijatia v roku 2013 táto otázka exponenčne rastie, pokiaľ ide o jej význam, politický význam aj financovanie, e, ktorým podporujeme aktivistov v oblasti LGBTI na celom svete. LGBTI, vypočuli sme si, e, stále zažívajú e, persekúciu a preto implementácia usmernení ostáva prioritou pre SVČ a akčný e, plán pre ľudské práva a demokraciu e, na toto obdobie e, zahrania LGBTI medzi svojimi kľúčovými prioritami. Práva LGBTI boli identifikované pri jednej tretine Eh, stratégií eh, vlastne krajín v celom svete. To znamená, že jedna tretina krajín eh, tieto témy považuje za prioritné a snaží sa tam doceliť pokrok. V roku 2016 ESVČ vyvinul set určitých základných posolstiev o LGBTI, ktorých cieľom má byť podpora verejných krokov, aj teda vrátanie veľvyslanectiev a delegácií E, toto bolo preložené do piatich jazykov a v júni 2016 zaslané všetkým delegáciám, aby e, ich e, zamestnáci mohli lepšie vlastne podporovať túto tematiku vo svojich mediálnych vstupoch alebo v kontaktoch s vládami. LGBTI práva boli nadnesené vo styku s, s Južnou Afrikou, Libanonom, Ukrajinou, Vietnamom, Arménskom. To bolo v roku 2016 a v 17, 2017 um, uh, opäť uh, v našej diskusii s mnohými krajinami sme túto tému nadniesli, takže dochádza k tomu pravidelne. Uh, pán Stavris Lambrinidis navštívil Honduras v roku 2016, kedy nadniesol tému LGBTI komunity v súvislosti s nebezpečnou situáciou, v ktorej sa nachádza. LGBTI eh, komunita miestna, občianská spoločnosť eh, diksova, di, diskutovala eh, s EU e otázkach ľudských práv. My tieto podporujeme a takisto pomocou príslušných nástrojov. A takisto sme reagovali na individuálne prípady diskriminácie a násilia v Tunisku, Maroku aj v Zambii. 6. apríla 2017 sme sa venovali otázke e, prenasledovania individuí LGBTI v Čečensku. SV, čo takisto vydalo vyhlásenie, vysoká predstaviteľka Mogherini tiež nadniesla túto tému zmyslom zahraničných vecí Lavrovom e, počas svojej návštevy v Rusku, aj delegácia v Moskve e, prijala potrebné teda kroky v tejto súvislosti. a e, takisto e, sme e, sa zasadili za kroky mnohých organizácií, ktoré sa zasadzujú za práva LGBTI, 40 delegácií vo všetkých kontinentoch vlastne na vlajku LGBTI zvýrazne viditeľne Išlo o e, jasné zvýšenie oproti minulému roku. My sa tuto snažíme delegácie e, podporovať, snažíme sa podporiť ich účasť na e, Pride vo všelijakých krajinách a takisto ich účasť na iných projektoch. Áno, e, školenia LGBT nie sú momentálne povinné, ale organizujeme pravidelné školenia a e, vyzývame kolegov, aby sa ich zúčastňovali. Sme e, takisto aj v kontakte, v kontakte s jednotlivými pracovnými miestami. Informujeme ich o dokumentoch, ktoré máme, o usmerneniach tak e, isto sme veľmi aktívne na multilaterálnej e, úrovni, e, na Rade pre ľudské práva sme podporili aj teda medzinárodného experta, ktorý sa zabral túto tému. Stretli sme sa s ním aj tento rok. Je nám ľúto, že odstupuje a veríme, že čo skoro bude vymenovaný nový expert. Eh, tu by som môj eh, vstup eh, ukončila. Ďakujem pán predseda, ďakujem všetkým panelistom za ich vystúpenia. Ďakujem. Ďakujeme za vaše slova. Pravdepodobne však delegácia z Belehradu až tak veľmi nenačúpa. Bolo by dobré, keby si aj oni vypočuli to, čo ste tu práve predniesli. To je len taký ná... To bol len taký návrh. Nech sa páči, máte slovo. Áno, eh, pokiaľ ide o špecifickú situáciu delegácie EÚ v Belehrade, eh, samozrejme prediskutujeme to, áno, a budeme sa snažiť ich do tej miery, aké bude možné, eh, nabádať, aby sa s aktivistami v Belehrade skontaktovali, aby implementovali tieto usmernenia. Ďakujem. Ďakujem. Slovo by som teraz udelil pánovi Dublenovi z DG Devco, ktorý by poslancom popísal projekty na podporu eh, LGBTI eh, ľudí, pokiaľ ide teda o projekty EIDHR. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je to veľmi zaujímavé podujatie. Áno, my už sme s vami v kontakte napríklad s ILGou, organizáciou ILGA sme v eh, kontakte eh, s pánom Muntabornom, eh, s pani Raduša a teda chceme plne implementovať usmernenia EÚ na ochranu a dodržiavania ľudských práv, vrátane práv LGBTI. Snažíme sa transparentne vyhodnocovať eh, zdroje. Je to GPP projekt, eh, asi to poznáte. Musíme sa teda vytvárať eh, správy o globálnych zdrojoch a posledné obdobie, ktoré bolo spracované 2015 až 2016, tam sme vykázali 32 projektov v rámci a mimo EÚ, celková suma 11 miliónov eur. A overil som si to 5 projektov bolo momentálne eh, v oblasti LGBTI implementovaných aj v Srbsku partnerskými organizáciami občianskej spoločnosti. Poviem, za doby 2014 eh, tam to bolo 23 eh, projektov, 5 miliónov eur celková výška, takže uistujem vás, že naša podpora je pravidelná, mm, pretrváva a bude pokračovať aj naďalej. Toľko teda na úvod. E, vieme však, že naša podpora nie je geograficky vyvážená. To často súvisí s tým, že projekty e, sa mm, vyberajú takým spôsobom, ktorý to neumožňuje. Niektoré krajiny e, napríklad sú, majú lepšie kapacity, či už ide o východnú Európu alebo Latinskú Ameriku, ale snažíme sa dopracovať k vyváženejšej podpore sme v kontakte s aktivistami LGBTI napríklad na Blízkom východe. Snažíme sa identifikovať určité riešenia a možnosti ich podporiť do budúcna, a vychádzajúce z kapacít tohto regiónu. A naďalej k tomu budeme pokračovať. Oč sa snažíme, pokiaľ ide o zvýšenie dopadov a udržateľnosti pri podpore projektov, uprednostňujeme aktivity na regionálnej úrovni, aby tam boli rôzne organizácie, ktoré majú medzinárodnú skúsenosť a môžu spolupracovať e, s tzv. kotevnými organizáciami a potom sú tu ešte veľmi základné organizácie na lokálnej úrovni, ktoré sú schopné aktivizovať sa v oblastiach, ktoré možno nie sú na radaroch donorov, ako napríklad francúzsky hovoriace krajiny Afriky. A snažíme sa tiež Sadzovať eh, peer-to-peer prístup, eh, eh, pokiaľ ide o otázky LGBTI a snažím tiež ponaučiť z existujúcich skúseností, čiže medzinárodné regionálne organizácie, to sú naši hlavní partnery a potom aj tie základné organizácie. Aké máme k dispozícii nástroje? Európsky nástroj pre demokracie a ľudské práva, ktorý je veľmi flexibilný umožňuje nám podporiť rôzne aktivity v aj citlivých kontextoch bezpečným spôsobom s ochranou identity našich partnerov. Ide o mechanizmus na podporu eh, aktivistov v oblasti LGBTI a tu máme ešte určité núdzové mechanizmy. Čoraz viac prípadov za posledné roky eh, teda uplatňujeme takúto ochranu aktivistov v oblasti LGBTI práv. Áno, potrebujeme naše úsilie ešte posilniť, nové spôsoby spolupráce a nové oblasti, štáty s diskriminačnými zákonmi. To sa nedá riešiť eh, krátko či strednodobo a preto musíme podporovať eh, hlavne organizácie lokálne, v malom intervencie sociálnej zmeny, spoločenskej zmeny. Musíme vytvárať nových partnerov, teda naozaj e, úroveň lokálna, komunitná, rodina, e, lokálne orgány a tak ďalej, aby sa naozaj to vnímanie LGBTI otázok reálne zmenilo. Na záver, viem, že musíme komplexnejšie riešiť otázku LGBTI e, pretože tieto nové komponenty Ehm, sa v minulosti zohľadňovali, takže ehm, sa musíme teraz zamerať. A ešte by som ehm, sa vrátil k otázkám školení. Máme Agent 2030, ktorá zahrňa aj školenia v takýchto oblastiach pre personál delegácií, teda prístup založený na právach rights-based approach, ochrana detí postihnutých, eh, boj proti diskriminácii, ochrana LGBTI a pôvodného obyvateľstva a eh, v kontaktoch eh, s ILGA. Teda pripravujeme takéto školenia a budeme v tejto spolupráci naďalej pokračovať. Ďakujem. Ďakujem. Vypočujeme si teraz poslancov, ak majú nejaké otázky alebo komentáre. Začneme s pani Lochbíler. Thank you. I don't... Ďakujem. Nemám nejaké otázky. Ale vypočula som si, čo ste povedali v mene SVČ. Mm, viac než polovica delegácií nevyužíva usmernenia, to mi z toho vyplynulo. Niektoré z delegácií EÚ nereagujú alebo nie sú, dokon, alebo nie sú proaktívne. Áno, možno to zložité e, na verejných e, podujatiach, ale možno máte nejakú in-house stratégiu, ako e, tieto medzery vyplniť. Máte nejakú stratégiu, a to sa týka DG, DEVCO aj SVČ, keď sa pozrieme na regióny typu Perský záliv, ako posilniť túto oblasť. Tam pán Zdevko povedal, že chcete zlepšiť regionálnu vyváženosť e, prístupu, ale tiež chcete podporovať e, skôr lokálne projekty, čiže toto je nejaká vec špecifická pre nejaký región. A to je všetko z mojej strany, tieto dve veci. Prepačte, pán predseda, ešte jedna vec tieto usmernenia nie sú implementované tak, ako by mali byť, teda, že viac ako povedzí delegácií to tak nerobí, možno by sme mohli toto riešiť v rozšírenom predsedníctve, keby tam bol Stavros Lambrinidis alebo SVČ, že by sme sa ich opýtali, prečo situácia nemení. Ďakujem. Austrevičius. Thank you, Chair. Pán Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, s uspokojením som si vypočul pána Bazbyho z ministra zahraničných vecí USA, že súčasná vláda USA nič nemení na tom silnom záväzku, pokiaľ ide o spoluprácu s EÚ v oblasti agendy LGBTI. Pán predseda, teším sa na náš výjazd výboru 2 na ľudskoprávnu radu v Ženeve a tam by sme sa mohli stretnúť s americkými predstaviteľmi, pretože máme takúto spoločnú agendu a nadviezanú spoluprácu. Ale konkrétna otázka na pána Bazbyho je, čo sú tie nové možnosti posilnenia našej viditeľnosti a spolupráce, pokiaľ ide o agendu OSN v tejto oblasti. Prebiehajú nejaké diskusie medzi USA a EÚ na túto tému, aby naše partnerstvo naozaj bolo silné a trvalé. Ďakujem, ďakujem. To, e, e, čo ste e, odporúčili pánovi, pánovi to je naozaj správne. Je dôležité, aby vlastne, keď už sú dobré vzťahy medzi US a EÚ, aby sme e, sa vás aj spýtali e, k tomu, čo ste povedali, pokiaľ ide o väčšiu spoluprácu, ktorú zdôraznil pán Austrivičus, e, či je tu nejaký súlad aj v prípade novej americkej vlády, lebo sme zaznamenali určitú zmenu línie. Mohli by ste, vy nás však ubezpečujete, že budete sa zasadzovať e, silne, nielen teda v oblasti spolupráce, ale aj za to, aby e, tie správne postupy, dobré príklady sa ešte ďalej rozširovali a prehlbovali. Takže nech sa páči, e, slovo máte, aby ste zareagovali. To our advocacy Uh, for the rights Takže obhajovanie práv e, osob LGBTI v zahraničí, opäť všeobecne zameran- konkrétne zameranie na boj proti diskriminácii a násiliu, prevenciu týchto javov. Sme otvorení, sme ochotní rozširovať a pokračovať v našej spolupráci s Európskou úniou v týchto otázkach. Mali sme, máme pravidelný dialog s pánom som v minulosti. Myslím si, že pred niekoľkými mesiacmi, ak si spomínal, sme spo- hovorili. Pripravujeme ďalšiu diskusiu a ochotne môžeme o tejto téme hovoriť aj na programe nášho ďalšieho mm, rozhovoru. Koalícia pre rovnaké práva, ktorá bola založená v Lani v Montevideu pod vedením okrem iného holandskej vlády, je podľa mňa vítanou príležitosťou posilniť spoluprácu nielen medzi USA a EÚ, ale medzi všetkými rovnako zmyšľajúcimi štátmi, ktoré chcú posunúť túto problematiku vpred. Takže vyzývam samotnú Európsku úniu, ako aj jednotlivé členské štáty, aby aktívne pôsobili v rámci tejto koalície. Kanada bude organizovať ďalšie stretnutie Jo asi v oktobri v New Yorku. Čo sa týka samotného OSN, samozrejme ešte sú tu výzvy, hoci sa nám podarilo vytvoriť mandát nezávislého experta. Nebolo ľahké e, dostať sa až tam a ešte stále je tu určitá opozícia voči tomuto mandátu, pokiaľ viem, tak niektoré vlády dokonca chcú napadnúť oprávnenosť tohto mandátu na jeseň na valnom zhromaždení. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme podporili tento mandát jednoznačne a našli vhodného kandidáta, ktorý náhradí pána Montagona. Ďakujem. Thank you, Mr. Busby. Ďakujem pekne. A teraz by sme prešli k pani Jelene Vasilievič, aby sa vyjadrila. Chceli by ste zareagovať? No jediná pripomienka, ktorá tu zaznela, že v Srbsku bolo 5 projektov na tému LGBTI. Jediná vec, ktorú ja vnímam z pohľadu občanskej e, e, spoločnosti, to sú aktivity, ktoré robí štát a nie LGBTI. Ďalšia vec, chcel by, chcel by som spomenúť to, že keď hovoríte o kapacitách organizácií LGBTI, príjmať finančné prostriedky a spravovať ich, Chcela by som uviesť jeden príklad Labris. My sme žiadali o finančné prostriedky z EU delegácie a pokiaľ viem, tak to neprešlo kvôli administratívnym veciam, ale nikdy sme nedostali e, tieto prostriedky z Belhradu, ale dostali sme ich priamo z Bruselu. Takže keď máme veľké projekty, všetko to úplne fungovalo dobre, ako malo. Takže ja neviem, v čom je problém teda prečo nemôžeme dostať peniaze z delegácie v Belehrade, ale z Bruselu je to v poriadku. Máme kapacitu správať takéto prostriedky. To je jediná vec, ktorú by som chcela povedať. A potom je tu ešte jedna ďalšia vec. V Srbsku eh, je pomerne vysoká úroveň, eh, sú tu finančné prostriedky, štát dostáva finančné prostriedky, ktoré by mal potom presunúť na miestnú organizáciu jednoducho zmiznú. A štát e, predstavuje v podstate LGBT, je tvári sa, že niečo preto robí. Ale v podstate to je všetko len tej žiadosti a potom implementácia zaostáva. Čiže možno, či by sa s týmto niečo dalo spraviť, s tými projektami, ktoré sa e, realizujú v Srbsku a ktoré súvisia s LGBTI. Pani Dajna Rudoza, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve pripomienky. Viktoria, tých príkladov, ktoré ste spomenuli, to svedčí o tom, e, ako EU e uplatňuje usmernenia a chráni ľudské práva, konkrétne e, práva LGBTI komunity. Zdôrazňovali sme na to, upozorňovali sme na to, my sa tu snažíme však hovoriť aj o problémoch v našich vystúpeniach a zo štúdie sa ukázalo, že to neplatí celoplošne všade. Čiže sú vynikajúce príklady z Bruselu, vynikajúce príklady na určitých delegáciách. Mnohé z nich tu zazneli, ako Čierna hora, Peru, Jamajka. Neplatí to celoplošne pre všetkých. A preto jedna z vecí, ktoré som povedala v rámci odporúčania, je to je silnejší mandát z Bruselu na delegácie, by mohol pomôcť, pretože áno, v Bruseli máte pravdu, v Bruseli, z Brusel zaznievajú jasné, silné signály, nie EAS, ale aj komisia, parlament a tak ďalej. Mm, Medzinárodný deň boji proti homofóbii a tak ďalej, Pride pochody a tak ďalej. Tie signály z Bruselu sú silné. Ale pravdou je to, že to nie je rovnaké všade a preto je potrebné silnejší mandát z mandátu, e, z Bruselu poslať na delegácie, na ambasády a do terénu. To potrebujeme. A čo sa týka vašich vystúpení, sme veľmi radi, že nás pozývate na odbornú prípravu pre ľudí, ktorí pripravujú agendu. Je to poprvýkrát, že keď Ergo bol pozvaný na takéto vzdelávanie a podľa mňa to je veľmi, veľmi dobré. Je to aj príklad toho, ako taký malý zásah môže mať veľký dopad pretože ja som tam bola na tom školení a väčšina otázok, ktorú som dostala od ľudí na delegácii, ktorí pripravujú projekty, bola práve také, ako vôbec... My sme ani nevedeli, že LGBT ľudí môžeme zapojiť do našich programov, pretože tu je pracovné prostredie, kde je nepriateľská atmosféra, nemôžeme o tom verejne hovoriť a tak ďalej. Čiže v podstate to znelo tak, nemôžeme nič robiť verejne, takže nemôžeme robiť nič. Čo vôbec nie je pravda. Kolega zo Spojených štátov povedal to isté. Nevždy vždy to musíme zverejňovať. A to je príklad toho, mali ste miestnosť plnú ľudí, ktorí sa chceli niečo naučiť a počúvať a mali sme im čo povedať ako návrhy a nápady. A ďakujem pekne a tešíme sa už teraz na ďalšie školenie. Grazie. Adesso... Ďakujem. Slovo teraz pán Alexander Hamelburg, nech sa páči. Um, you, Ďakujem pekne, pán predseda. V duchu toho, čo povedala Diana a o tom, aký je tu rozdiel medzi tým, čo ukazuje naša štúdia a e, čísla, ktoré uvádza AI. S tým by som to chcel objasniť. Samozrejme, AI z Európska únia robia vynikajúce veci predovšetkým na úrovni OSN, OBSE, Rada Európy. EU, LGBT. Usmernenia sú veľmi hodnotným nástrojom a uplatňujú sa, čiže na medzinárodné regionálne organizácie, tam určite to funguje bez pochyb. Ale takisto ako EDS uviedli rovnakými číslami ako aj my, povedali, že jedna tretina delegácií e, v krajinách to má ako prioritu a my hovoríme, že pre dve tretiny delegácií to nie je priorita. Čiže čísla sedia a hovoria o tom istom, ale ide o to, či hovoríme, že či ten pohár je na tretinu plný alebo na dve tretiny prázdny. Čiže rozumieme si a preto by som chcel pripomenúť to, čo povedala Diana, že je veľmi dôležité, aby sme ďalej spolupracovali s delegáciami, aby tá jedna tretina sa z nej stalo 100%. Je to ambiciozne, ale robíme to v Holandsku, pracujeme s holandským ministerstvom zahraničných vecí a presne takisto to vyzeralo. Na začiatku iba zo pár holandských ambasád robilo na tému práva LGBTI a teraz už počúvame oddelená od ostatných. Americké ministerstvo zahraničných vecí vie takisto, že holandské ministerstvo zahraničných vecí sa snaží to implementovať všade, kde majú ambasádu. A dá sa povedať, že podľa našich partnerov po celom svete, kde spolupracujeme s holandskými ambasádami, že tomu tak naozaj aj je. Ide o jednoznačnú vec, ktorú chcem povedať. Zahraničná politika EÚ pre všetky oblasti ľudských práv má viacero priorit. To nie je priorita ktorú sme si zvolili. Je to jasná priorita a všetky tie priority by mali byť rovnako dôležité. Nie je tu žiadna súťaž medzi právami LGBTI a obhajcami ľudských práv, iných obhajcami ľudských práv. Všetky priority by mali byť prioritami všetkých delegácií, pre všetkých po celom svete, bez výnimiek. Nemali by si konkurovať Čiže jedna tretina pre mňa jednoducho nestačí. Ja som presvedčená o tom, že všetky EU delegácie by mali posilniť aktivity a myslím si, že kľúčovú úlohu v tom zohráva aj EAS. Ďakujem. Dobre, ďakujem všetkým. Ak je e, možné e, povedať niečo na záver, povedal by som nasledovné. E, táto diskusia bola E, dostatočne hlboká na to, aby nám umožnila e, aby sa pretavila do určitých e, praktických záverov. EÚ by na medzinárodnej úrovni mala naďalej posilňovať úsilie medzinárodného expertu počas, pomocou jeho mandátu a, a takto sa venovala proti, teda boju proti násiliu, netolerantnosti, akékoľvek a, e, forme diskriminácie a, e, proti LGBT. Treba teraz čo najrychlejšie vymenovať nového medzinárodného experta, nezávislého experta. Tiež je dôležité, aby EÚ prispôsobila svoje kroky vo svojom susedstve. Treba zohľadňovať pritom situáciu v jednotlivých krajinách. Eh, zohľadne treba pritom aj to, čo povedala pani Loch eh, Bíler v súvislosti s úlohou delegácií v Tunisku, aj keď eh, mimovládne organizácie, ktoré sú aktívne v tejto oblasti, sú uznávané, to je veľký krok. Aktuálna trestnoprávna legislatíva je v úplnom rozpore s novou ústavou a medzinárodnými záväzkami vlády. Ako som už povedal, myslím si, že naše budúce kontakty s našimi tuniskými eh, partnermi eh, nás povedú k tomu, že spomenieme eh, situáciu LGBTI a potrebu odvolať zákony ako článok 230 a skoncovať s praktikami, ktoré sú úplne neakceptovateľné zo strany polície, nie sú v súlade ani s právnym štátom, ani s právami osôb, ktoré popisuje ústava. V juhovýchodnej Európe je pred nami ešte dlhá cesta. Myslím si, že EÚ musí toho viac žiadať, pokiaľ ide o legislatívne e, reformy. Nepostačí len odfajkovávať jednotlivé témy, treba naozaj e, zaujať stanovisko, pokiaľ ide o práva LGBTI, ktoré zachádza nad rámec aký. Ako e, zákonodarcovia máme zodpovednosť príjmať zákony, ktoré e, sú tu pre blaho všetkých občanov a hlavne máme úlohu meniť mentalitu a e, kultúru. Z tohto pohľadu by som chcel spomenúť Ehm, Giselle Halimi, ehm, prominentnú francúzsko-tunisskú eh, advokátu, ktorá v roku 1983 bojovala za depenalizácii homosexuality a ona spomínala práve túto úlohu, e, túto potrebu meniť kultúru, že to je vlastne demokratic, e, e, demokraticky potrebné. Ja si myslím, že teda toto naozaj je naša úloha. Toto by boli politické závery, ktoré by sme mohli vyvodiť z tejto dôležitej Eh, konferencie z tohto dnešného podujatia na tému práv LGBTI. Ďakujem eh, všetkým zúčastnením aj eh, tlmočníkom sekretariátu, ktorý umožnil túto prácu. Ďakujem delegácii EÚ v Tunícku, ktorá vlastne prijala našich hostí. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili práce tu dnes popoludní. Ďakujem a